Yeah, just Keďže tu sedíme a čakáme na komisiu, ktorá sa si ako predstaviteľ komisie uviazla v doprave, alebo uviazol v doprave. Náš výbor by malo ísť do Zimbabwe v rámci e, misie. Marieta, prosím. Viem, že si mala problémy. 18.45, ak by niekto chcel hovoriť o Zimbabve. Kolegovia, teraz sa môžeme dostať ku nášmu spoločnému zasadaniu vo výbore pre rozpočet. Som veľmi rád, že je na pódiu so mnou môj kolega pán Martuj, ktorý je predsedom rozpočtového výboru a vidím tu kolegov, ktorí sú našimi spolu spravodajcami, pokiaľ ide o tento externý investičný plán. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sme sa posunuli s týmto externým investičným plánom. Súhlasili sme o e, súhlasíme s týmto postupom, teda tri výbory. No, radi by sme sa dozvedeli, ako, ako dobre bola implementovaná táto legislatíva. Dávame slovo pánovi Artujmi eh, za výbor pre rozpočet kolegyne a kolegovia. Rok 2017 bol rokom, kedy sa stretli tri výbory, ktoré veľmi dobre spolupracovali. Naši spravodajcovia vykonali veľmi dobrú prácu, teda AFED, rozpočtový výbor a DV. Je to globálna odpoveď a týmto fondom pre udržateľný rozvoj vypracovávame nástroj, ktorý nám umožní ponúknuť riešenie pre problémy migrácie. Tieto migračné problémy sú stále pred nami a Európa sa bude musieť chopiť týchto problémov s veľkou odvahou. No teraz sa splní naše očakávania, ako to vyzerá pri realizácii je tam lepšia stratégia, lepšia synergia medzi jednotlivými nástrojmi, je, lepšie, je možné zapojiť nových aktérov, aby sme naozaj mali ten pákový účinok pokiaľ ide o hĺbší politický dialog. No a ponúkame v skutku podporu našim partnerom aj v Afrike. Prvé prvky, prvé otázky, to sú teda prvé otázky, na ktoré by sme rade počuli odpoveď zo strany komisie. Ďakujeme, pani predsednička, že ste nás pozvali na to spoločné zasadanie. Ďakujeme parlament trval na myšlienke, že to nie je len ďalší e, fond, je to fond, ktorý by sa mal sústreďovať na E, znižovanie chudoby, ale takisto by sa mal dostať tam, kde sa nedostanú iné fondy. Čiže mali by sme to vidieť e, v súvislosti e, s cieľmi udržateľného rozvoja. Dnes je Mariet Jager druhýkrát medzi nami. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne e, pani predsedníčka Linda. Som veľmi rada, som poctená, že mám možnosť vidieť si vami po druhýkrát. Samozrejme, že komisia aj viac ako rada, že sa vedie táto diskusia o implementácii EIP, teda externého investičného plánu a záruky EFSD, čo sme vyne, vynegociovali na základe spolupráce troch výborov. Komisia je povďačná parlamentu za túto spoluprácu počas týchto rokovaní. Takže e, rokovania boli úspešné, nariadenie vstúpilo platnosti v septembri vy ste sa zúčastnili zasadania strategickej rady EFSD koncom januára. Sme sa zamerali na dve okna, pokiaľ išlo teda o udržateľnú energiu a okno e, malé a stredné podniky. Potom na koniec marca to budú tri okna. E, e, poľnohospodárstvo a mesta, tak som veľmi rada, že vám môžem povedať, že náš EIP a EFSD predstavuje veľký úspech. Chcem povedať, že 12 partnerských inštitúcií navrhli investičné programy v tých piatich investičných oknách, ktoré som spomenula, takže spolu 46, sme dostali 46 návrhov. Máme možnosť kombinovať hodnotu 3,5 miliardy pre tých 5 e, okien. Ste si e, pripomínate, dámy a páni, že máme zároku pre 1,5 miliardy to znamená, že očakávania a návrhy našich partnerov e, sú dvakrát také väčšie ako v porovnaní s tým, čo máme my. Takže 2,5 miliard a 30 návrhov ide e, e, na okno E, malé a stredné podniky a mikropodniky a 16 ide na e, konektivitu. Požiadavka jedne, jednej, jedného miliard, jednej miliardy pre poľnohospodárstvo 5, 6 e, mesta, digitalizácia 4. Momentálne komisia hodnotí návrhy a výbere založený na objektívnych kritériách, ktoré boli stanovené my všetkými nariadeními. Takže prvé rozhodnutie komisie sa očakáva v máji a v júni. Začneme s, tech- s hodnotením, teraz s technickým e, hodnotením tento piatok k tým prvým oknám a po diskusiách s členskými krajinami v operačnej rade 20. júna budeme mať opäť zasadanie strategickej rady. Ide nám o to, aby sme mali dohodu e, s investičnými partnermi e, na jeseň a začneme v roku 2018 ešte z EFSD. Takže to zodpoveda ustanoveniam nariadenia. Takže vidím, e, že prišla Katarína Martová. A ja by som bola, ja by som vás chcela ubezpečiť, aby sme realizovali EIP. My e, chceme konať s našou delegáciou, ide nám o to, aby sme konali spoločne. Boli by sme radi, keby sme mali štrukturovaný stály dialog, nie E, e, so súkromným sektorom, so súkromným sektorom dotknutých krajinách. Chceme odstrániť bariéry, pokiaľ ide o privátne investície. E, chcela by som vám tiež povedať, že keďže sme konfrontovali s obrovským množstvom požiadaviek, pozveme členské krajiny na to, k tomu, aby sa zúčastnili a dali tej záruke dodatočné prostriedky. Môžem povedať, že máme príspevky zo strany Českej republiky, Estónska, Nemecká. Takže veríme, že tento trend pripojenie, pripojenie sa ďalších partnerov a pomôže úspechu Pani predsednička, môže, mohla by som pokračovať e, s prezentáciou, ale dal by som, dala by som možnosť e, ešte mojej kolegyni môžem povedať len toľko, že medzi obidvomi eh, službami alebo útvarmi komisie bola veľmi dobrá spolupráca. Chceme zmapovať technickú pomoc a pripravujeme sa tiež na politický dialog, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme eh, v dispozícii, aby investičný plán bol korunovaný úspechom. Ďakujem pekne. Nech sa páči, chcete niečo dodať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako už Marieta povedala, nie je to iba spoločná záležitosť, ale je to spoločné úsilie Európskeho parlamentu. Zásluhou našich spravodajcov sa podarilo dospieť k tomuto výsledku. Implementačné obdobie sa len začne, ale keď sa pozrieme na ochotu našich partnerských inštitúcií spolupracovať s nami, sú naozaj znakom veľkého pokroku. Niektoré návrhy sú silnejšie a intenzívnejšie ako druhé. Máme tu inovácie, máme niektoré návrhy, ktoré sa týkajú konkrétne migračnej populácie, potom diaspory a podobne. Takže teším sa na prvé technické diskusie k dvom oknám, konkrétne piatok e, k podnikom energetickej účinnosti a ku konektivite a ďalšie prídu na rad o niečo neskôr v máji. Zastávame názor, že je to veľmi dobrá platforma na to, aby sme pokročili na tvári miesta, nože záruka oblasťou, kde sa učíme skonanie nás všetkých, ako vieme, máme všetky prvky e, na to, aby sme použili e, všetky súčasti, aby sme boli úspešní v budúcnosti. Pokiaľ ide o NIR, chcem povedať, že je to zatiaľ obrovský povedzme stroj, máme veľa partnerov a v skutku e, máme inovácie v tejto oblasti, podporujeme investičné e, aktivity, ako Marieta e, povedala. Máme politický dialog s našimi partnerskými krajinami, tak pokiaľ ide o investičné prostredie, ako aj e, e, taký, e, také širšie prostredie. Aby som tu skončila, ak budú otázky, rada ich odpoviem. Ďakujeme pekne teda aké projekty a kde. Ale bolo by dobre. Pán Kukan, máte prosím otázky. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem pekne za informáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám zo pár otázok. E, ako ste veľmi dobre povedali, môžeme získať nejaké hmatateľnejšie informácie ohľadne projektov, ktoré sa predkladajú? Ešte jedna otázka. E, niektoré členské štáty sú pripravené prispieť. o koľko, mm, koľko peňazí je ešte v tej záruke na tie projekty. No a potom, pokiaľ ide o tie investičné okna, akým spôsobom sa zaručí e, to, že budú realizované všetky kritéria, napríklad e, 28% bolo pri klimatických zmenách, hovorili sme o tom, že sa venovala pozornosť menej rozvinutým krajinám a takisto sme sa dohodli na pravidlách e, E, s tými nespolupracujúcimi jurisdikciami. Čiže zaujímalo by ma, akým spôsobom, ako postupuje implementácia kritérií, pokiaľ ide o tie jednotlivé investičné okna. No a potom e, budúci finančný rámec. Všetci očakávame návrh komisie v tomto smere a zatiaľ sú len všelijaké chýry, ale predsa len sme počuli aj také dosť odôvodnené chýri, že bude nejaký mechanizmus, e, e, respektíve, že možno dojde k zlúčeniu nejakých nástrojov a tak ďalej. Čiže ako to bude vyzerať s udržateľným rozvojom? Ďakujem. Ja, Dovu Fonsulika. Dovu. Pán Frunkulica. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pani predsednička, pokiaľ ja viem, normálne e IP by e, mala dávať e, svoj názor na záležitosti, ktoré súvisia s bankami. A moja otázka znie, či komisia má toto e, všetko, či vie odporúčania, či sú publikované a že či sú, či sú k dispozícii pre parlament. No a potom druhá vec, ako ste spomenuli, dostali sme množstvo návrhov, dostali sme množstvo návrhov. Je komisia presvedčená, alebo mohla by byť presvedčená, že tá podstatná časť záruky sa e, využije na tie najmenej rozvinuté krajiny, alebo pre najmenej rozvinuté krajiny. Ešte jedna otázka, ktorú by som e, mala spomenúť. Keď sme robili legislatívu. Keď e, prispejú členské krajiny k tomuto, k tomuto fondu, aké budú práva? Je to iba akási forma ako nadácie. Mohli by ste vysvetliť, čo sa to bude diať v tomto kontexte? Prosím, kolegovia, máte ďalšie otázky? Nech sa páči, Marieta. Ďakujem pekne, Linda. Hm. Môžem vám ukázať zoznam projektov, ak si to želáte. Môžem prejsť tých 46 položiek, ale si myslím, že nie je to možné, pretože nemáme dostatok času, ako Katarína povedala. Je veľa inovatívnych BIPs, ako napríklad hm, mnohé, ktoré súvisia s potenciálom, keď sa hovorí o diaspore, ktorá by prispievala k vytvoreniu pracovných miest, k hospodárskému rastu v krajine pôvodu. Ďalej tu máme veľa nových projektov ako Room to Run, kde sa navrhuje sekurizácia portfólia eh, súkromnou sektora, napríklad množstvo myšlienok, pokiaľ ide o udržateľnú energiu, napríklad Afrika, kde sa napríklad sústredujeme na pilotný projekt v Zambii. No a potom je tu celý rád projektov pre e, susedné krajiny, takže musíme sa pozrieť na tú e, zemepisnú rovnováhu. E, Chceli sme zabezpečiť, e, aby všetky kritéria nariadenia boli v plnej miere zabezpečené. Pozme, nie je 25 napríklad e, na otázku, otázky klímy. Je, je dôležité, aby sme prispievali k iným prioritám. Hlavným cieľom, že sa chceme pozrieť na to zraniteľné prostredie. Budeme sa sústreďovať na dohodu o zároke. Nemôžem hovoriť o detailoch, povedzme si, že 30 má ísť na tie menej rozvinuté krajiny, 20 napríklad na zraniteľné krajiny. Takže v tomto ohľade je dôležitá e, dohoda zárok podmienky. všetci musia vedieť, že sa e, v plnej miere splnili objektívne kritéria, takže to je zámer, ako e, zabezpečiť e, plnenie kritérií nariadenia plus politické povinnosti počas procesu. No a pokiaľ ide o tie jednotlivé príspevky, boli by sme radi, keby prispievalo viac členských krajín koľko peňazí. No pozriem sa, myslel som si, že si to nechám pre seba. Je to symbolický príspevok, to je začiatok 100 tisíc z Estónska, 300 tisíc z Českej republiky, milión z Nemecka a nadácia Bill Gates ozna, eh, oznámila 50 miliónov dolárov, čiže 42,5 eh, milióna eur. Takže to je niečo, čo momentálne máme, ale očakávame, že budú následovať aj ďalšie členské krajiny. Ja si myslím, že keď sú ostatné príspevky, E, v rámci toho nariadenia ESD budeme musieť e, dovršiť e, nariadenie, strategická rada musí rozhodovať a po rozhodnutí strategickej rade môžeme prijať príspevky alebo neprijať. Takže vy ste súčasť strategickej rady a budeme rátať s vašim názorom a s vašim stanoviskom. No a pokiaľ ide o tie definície článkov nariadenia, kde členské krajiny majú možnosť vylúčiť e, e, finančné prostriedky, tak ako je to napísané v nariadení, tak by som povedala, že e, príspevky nemajú žiadne iné privilegium, pokiaľ ide o rozhodovanie. Ak toto bola, Linda, tvoja otázka, vrátime sa k GTAC? GTAC je súčasťou nariadenia, ale my sme to tam zaradili v podobe technickej asistencie komisii a EIB môže opätovne poskytnúť stanovisko k jednotlivým oknám, ale nie ku konkrétnym BIPs. Čo môžu pre nás e, urobiť? môžu nám poskytnúť vyhodnotenie rizika jednotlivých PIPs. Bohužiaľ, eh, rokovania k tejto téme už trvajú 6 mesiacov z EIB. Možno si spomeniete, že tie vzťahy boli pomerne komplexné počas rokovaní a stále sú tam niektoré nevyriešené veci. Predsa len by som rada verejne vyslovila um, nádej za komisiu, že sa nám podarí dopracovať sa do konca apríla k záverečnému hodnoteniu a že v máji už potom budeme mať dispozícii vyhodnotenie rizika aby sme dodržali nastavený časový harmonogram. Katarína, neviem, či by si chcela niečo doplniť. Predsednička, môžem sa niečo spýtať na vyjasnenie a potom do ešte niečo. Len na vyjasnenie. Ja som členský štát, viem, že sme o tom diskutovali na trialógu, ale dobre, som členský štát, darujem milión, potom sa rozhodnem, eh, alebo teda rozhodujem sa, kam tieto peniaze poputujú. Existuje nejaký mechanizmus adicionality eh, fondov, pretože v opačnom prípade môže byť, že Nemecko by minulo tých milión eur i tak a potom teda to je len príklad, ako sa ubezpečíme, aká je európska pridaná hodnota podľa vás, ak, to, ak budeme takto postupovať. ak sa to takýmto spôsobom koordinuje a ak súkromní donory ako pán Gates, e, ten jeho príspevok je 42 krát väčší než e, príspevok Nemecka, Um, čiže ako súkromní donory prispejú, ale majú potom aj možnosť vysloviť sa k tomu, kam poputujú tieto peniaze? O čom vlastne rozhoduje strategická rada potom? Len si to tak snažím pre seba si vyjasniť. Takže možno by ste mohli zodpovedať na túto otázku a potom ešte dám kolegovi slovo a potom idem slovo opätovne pani Maternovej. Ak by som to mohla ešte vyjasniť, dok, aj ak účelovo vyčlenia ten, ich, ten svoj príspevok. Všetky kritéria musia byť naplnené. To znamená, že všetky objektívne kritéria, ktoré budeme na výber PIPS využívať, budeme uplatňovať aj v prípade e, účelovo vyčlenených projektov, účelovo vyčlenených e, prostriedkov, ak si členský štát alebo donor želajú nejakým spôsobom ich využiť takýmto spôsobom rozhodnutie musí padnúť. Ak by tomu tak nebolo, tak by to bolo určite chybou. Chceme sa ubezpečiť, že tie objektívne kritériá budú naplnené. Ak členský štát e, e, e, ja si myslím, že je to oveľa viac v stávke. Počas konferencie z EBRD sme si povysvetľovali celú tú architektúru a mm, rozvojovú politiku v rozvíjajúcom sa svete a tak ďalej. O čo tu ide je to, že nemáme dostatok verejných zdrojov na to, aby sme mohli čeliť výzvam súčasného sveta a v prípade SDG je, je, je je odhad e, v triliónoch, čiže preto hovoríme, že potrebujeme súkromné investície. A to je po krát, kedy postupujeme takýmto spôsobom, aby sme zapracovali tú ad- adicionalitu um, do tejto štruktúry. Musíme, ja, ja viem, že musíme jednoducho z SFSD musíme uspieť, pretože to bude platformou aj do budúcna. Bude to model inovatívneho financovania e, v rámci rozvoja pre budúcnosť a členské štáty sú si toho vedomé a my spoliehame na ich príspevok. Ale samozrejme, vyčkajú najprv na prvé výsledky, ako vy, tak ako vy očakávate tie prvé konkrétne výsledky, aby ste sa mohli do budúcna rozhodnúť. Ďakujem veľmi pekne Dostali ste nejaké návrhy z krajín európskeho susedstva? Najmä z krajín východného partnerstva? Tento nástroj je skôr vnímaný ako nástroj pre Afriku, ale bohužiaľ viete, že bol som v Kišiňove a v Kieve, čiže v hlavných mestách Moldavska a Ukrajiny pred dvomi týždňami a ich orgány si nie sú vedomé vôbec tohto, že existuje nejaký takýto nástroj. Nič o tom nepočuli. Bude treba nejakú reklamu zrejme. Predsednička. Áno, dobre, výborne. Nech sa páči, na vás za Degenír. Ďakujem. Áno, začnem e, reakciou na veľmi relevantnú a legitimnú otázku. Kišiňov um, tam, tie práce dosiaľ, tam, tie, tam tá príprava dosiaľ len prebieha, ale e, orgány všetkých šiestich e, krajín e, východného partnerstva boli oboznámené, diskutovalo sa diplomatickými kanálmi alebo osobne. Ja som už do Kievu a Tbilisi zavítala, spustili sme investičný plán v týchto krajinách, Kišňov nás ešte len čaká. Ako náhle ustúpi trošku kríza, budem, budeme pokračovať aj v Jerevane. Sme v kontakte so vládou Bielorusku a tento či budúci týždeň im odprezentujeme investičný plán v rámci koordinačnej skupiny a to je vlastne naša najvyššia úroveň komunikácie s týmito krajinami. Máte pravdu, pokiaľ ide o vnímanie a tú, tú, tú propagáciu. My sme to najprv plánovali pre Afriku, ale kolegovia nám pripomenuli, že sa to týka aj východného partnerstva a aj južnej časti našeho susedstva a mnohé, mnohé návrhy a mnohí partnery prišli uh, Ehm, respektíve mnohé, mnohé návrhy sa týkali všetkých týchto krajín. Máme vlastne také tri typy návrhov, o ktorých hovorila Marieta. Niektoré sú výlučne pre Afriku, niektoré sú zmiešanej povahy a potom sú tam niektoré, ktoré sú výlučne len pre e, našich susedov. Čiže pokiaľ ide o pokrytie, konštatujem, že máme veľmi dobre pokryté a ja sa ospravňujem za meškanie, ale Marieta si um, avizovala, že pokiaľ ide o tie návrhy pre tie dve eh, okná, um, a tie ďalšie, tam ešte pracujeme na popise. Preto s partnermi budú musieť ešte prebehnúť uh, isté diskusie ohľadne, ohľadne spolupráce a povedzme racionalizácie <coughs> niektorých zo záruk. K otázkam, ktoré tu odzneli. V zmysle nariadenia. Áno, členské štáty nie je súkromný partner, ale členské štáty e, môžu, sa môžu zacieliť tematicky a geograficky na určité skupiny, na tie okná na teraz e, tomu tak e, nebolo pri týchto pomerne symbolických čiastkách, ale keďže tie e, čiastky sú pomerne nízke, tak bude jednoduchšie sa dotknúť niektorých priorít také sú naše očakávania. No a ak bude príspevok zo strany členského štátu väčší, potom môžeme diskutovať o tom, ako, ako budeme postupovať. O 18.30 musíme skončiť, vážení kolegovia. Pán Artui a potom John. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel vedieť, Chcel by som vedieť e, ohľadne vzťahu s EIB. EIB ehm, e má prispieť vo forme svojej expertízy, ale ako to bude celé fungovať? Toto ustanovenie je otvorené pre všetkých finančných partnerov. Komplikuje to nejak vzťahy potom s EIB? A drotázka, hovoríme o škálnom príspevku zo strany GAFA a existuje prepojenie medzi nadáciou Billa Gatesa a týmto nejakým spôsobom? Česká republika, Nemecko, tie tiež prispievajú, keď, popr- keď krajiny mm, mali prispieť k nástroju pre Turecko, ale my nechceme, aby to bolo tak, že sa to bude presovať medzi tými nástrojmi. Nebolo by zkrátka lepšie, aby všetky členské štáty si sadli okolo stola a vyriešili tento problém? Myslím si, že toho bude ešte viac, ale možno by sme mali mm, tu členským štátom pripomenúť ich povinnosť. A záväzky sú komory súčasťou rozsahu pôsobnosti, pretože tam môže nastať, vieme, že tam je problém s migráciou. Áno, len veľmi stručne. Mali sme od komisie popis podľa odvetví a popis podľa projektov. Existuje nejaké rozšlenenie aj podľa geografických lokalít? Predsednička, ešte jedna otázka či pripomienka. E, potrebujeme oveľa viac e, prostriedkov, ale len tak rozmýšľam, že či sme sa poučili z toho, ako to, z toho, ako to funguje. Ehm, my potrebujeme veľa nemocníc, škôl, umožnili sme veľa PPP projektov a um, u nás to nazývame PFI režimy, čiže súkromný sektor postaví školu a nemocnicu a potom to vlastne požičia verejnému sektoru, ale tieto úvery boli počas nedávnych 10 uh, ročí niekoľkokrát predané a tak ďalej. A to znamená, že celkové náklady sú potom oveľa vyššie než vtedy, keď, si, e, keď, keď celý, celý projekt začal. Preto sa len chcem ubezpečiť, že sme sa naozaj poučili z chýb z minula. A Mm, školy u, mne, u nás v meste, ktoré boli takýmto spôsobom postavené, tak chcú postaviť novú triedu, e, naháňajú bankárov v Švajčiarsku, vo Francúzsku, aby, aby, aby získali povolenie na stavbu novej triedy v Sheffielde. Preto, preto naozaj musíme tieto veci vedieť vyriešiť. Čiže rozmýšľam, či sme, či, či sme sa z toho poučili. Neexistuje nič, e, vôbec, vôbec nie, jednoducho peniaze gratis takéto niečo vôbec neexistuje. Neviem, kto chce na to odpovedať. Marieta. Áno, pokúsim sa, Linda. 6 minút ešte máme. Vzťah EIB, našej banky a v každej rodine, ako v každej rodine, tie vzťahy sú dobré, ale niekedy komplexné. Spolupracujeme každý deň komunikujeme, pokiaľ ide o veci spojitosti s GTEC. Mm. Mm, tam musím povedať, že sme už pracovali na kontrahovaní pre GTEC, funguje to a EIB takisto navrhla zo pár inovatívnych PIBS, ktoré budú vyhodnotené v zmysle presne tých istých kritérií, ako NEPIPS a hmm, zanalizujeme si ich spolu s ostatnými PIPS. No a pokiaľ ide o to zemepisné rozčlenenie, no nedokážem vám poskytnúť podobné rozčlenenie ako v prípade jednotlivých tém. pretože len v prípade nejakých troch PIB s výnimkou e, máme, máme špecifikáciu, buď tam dajú subsahárska Afrika alebo susedstvo. My samozrejme sme kládli konkrétne otázky, kde to má byť, kde, v čom má je tá adicionalita a podobne. No a keď ukončíme tieto diskusie, budeme môcť predložiť rozčlenenie podľa geografickej lokácie. Komory áno, sú súčasťou dohody z Kotonu, preto sú oprávnené na tento typ pomoci my sme si plne vedomi všetkých pascí a nebezpečenstiev v súvislosti s súkromným sektorom, ale keďže my riadíme ten proces, tak sa domnievam, že to musíme viesť tak, aby to bolo eh, realizované náležitým postup procesom a a pánovi Atoisovi veľmi dobrá pripomienka. Určite chceme spolupracovať s členskými štátmi, aktívne s nimi komunikovať, že nemať ja si myslím, že je to pre nás všetkých taká spoločná výzva. Ďakujem. Na vašu otázku bol zopan. Dobre, takže končíme 3 minúty pred oficiálnym záverom. Vročujem rokovanie. Ďakujem veľmi pekne zastupcom komisie a určite budeme túto otázku zblízka sledovať. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.